skôr než budeme hlasovať, udelím slovo kolegovi Remekovi, ktorý nás opúšťa. Má novú významnú funkciu. Nech sa páči, pán kolega Remek. Stane sa veľvyslancom Českej republiky v Moskve. Ďakujem pani... predsednička za slovo. Vy ste to už povedali. Bol som menovaný veľvyslancom Českej republiky v Moskve. Včera som podpísal zodpovedajúcu dokumentáciu pred generálnym tajomníkom a 15. novembra, respektíve 16. v pondelok, prestanem byť vašim bezprostredným kolegom Rád by som poďakovala za spoluprácu, pretože som tento výbor považoval za svoj. Pracujem v ňom už druhé volebné obdobie a len krátko pred koncom končím profesionálne. To pre mňa bolo veľmi obohacujúce a ľudsky veľmi silné. Odnesiem to so sebou do Moskvy. Želám veľa úspechov eh, na konci volebného obdobia aj úspechy v eurovoľbách a keď budete mať cestu do Moskvy, tak nezabúdajte, že na Českej ambasade tam sedí váš bývalý kolega a budete vítaní. Tiež by som rád poďakoval všetkým príslušníkom stáfu, hlavne tlmočníkom, pretože bez tých tlmočníkov by tá moja práca nebola taká efektívna. Srdečne vás zdravíme a gratulujeme kolegovi Remekovi. E, určite nie je vylúčené, že niekto z nás príjme to pozvanie. Želáme vám veľa úspechov v práci na novom poste a ďakujem vám aj za vašu prácu v tomto výbore. Predvčerom Pani Kolárska-Bobinská bola menovaná za ministerku výskumu v Polsku, takže náš parlamentný výbor na konci mandátu zaznamenáva významné personálne zmeny. Môžeme teda začať hlasovať. Najprv si overíme elektronické zariadenie. Otváram hlasovanie. Vyskúšajte vaše elektronické kartičky hlasovacie. Všetci hlasovali. Funziona. Chiusa. posto. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Počty sedia prítomní, všetko v poriadku. Nefunguje? No Mrzí ma, ale nemám eh, hlasovaciu kartičku. Pani predsednička. Dobre, ešte raz si to overíme. Otváram hlasovanie. Bene. Votazione... Uzatváram hlasovanie. Pán Butikofer. My machine does not work. Nefunguje mi prístroj. Si sposta... Pro... Možno by si sa mohol presunúť k inému hlasovaciemu zariadeniu a overiť, či funguje to druhé. Le macchine funziona adesso? Teraz to už funguje? <laughs> It's okay? Všetko v poriadku? Dobre, ešte raz si to overíme. Dobre, budeme mať toľko testov dnes. Otváram hlasovanie. Eh. Siamo a posto? Bene, votazione chiusa. Zatváram hlasovanie. Dobre, všetko funguje. Môžeme začať hlasovaním. Správa Valean. Kto je za? Kompromis. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Správa Tošenovský. Kto je za kompromis? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Správa Hercog. Začíname. Číslo 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25, 26, 27, 28, 29. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 66 za. Proti. Overíme si elektronicky. 66, pani Tika, otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 26 proti, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička, kompromis za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 a 8 za, proti, zdržali sa. Zdá sa mi, že je to schválené. Radšej si overíme. 77 a 78 spolu. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 79 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. 10 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 87 za, nejaký problém so stoličkou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 88 za, proti, zdržali sa prijaté 89 za, proti, zdržali sa schválené 90 za, proti, zdržali sa prijaté 91 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté číslo 94 za, proti, zdržali sa prijaté. 95 za, proti, zdržali sa prijaté. 96 za, zdržali sa prijaté. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. 100 za, proti zdržali sa prijaté 101 za, proti zdržali sa prijaté 102 za, prijaté, kompromis 12 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 13 za, proti zdržali sa prijaté 108 za, zamietnuté 109 za, proti zdržali sa prijaté 110, 11 za, proti zdržali sa prijaté 111, áno? Schválili sme 109, teda ideme na 111, dobre? Súhlasíte? 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 127 za, proti, zdržali sa, prijaté. 122 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté. 130 za, proti, overíme si, číslo 130. Votazione aperta. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. 31 za, 18 proti, schválené. 131 za, proti, zdržali sa. Radšej overíme. Ospravlňujem sa, sála je iná, nie je mi to jasné. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie elektronicky, overujeme elektronicky. 30 za, 16 proti, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, zdržali sa prijaté. 140 za, proti zdržali sa prijaté. 141 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti zdržali sa prijaté. 145 za, proti zdržali sa zamietnuté.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 Kompromis 21 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, zdržali sa poriadku. Dobre. Číslo 150 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, overíme si číslo 155. Zatváram hlasovanie. 33 za, 17 proti, prijaté. 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, Aj 162 vypadáva? 163 za. Za. Proti. Zrali sa zamietnuté. 164 za. Proti. Zdržali sa schválené. 165 za. Proti. Zdržali sa schválené. 167 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 169 za, proti, zdržali sa, schválené. 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 35 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 57 za, ešte 55. Tak 55 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 57 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Číslo 67, pardon, za. Proti. Zdržali sa prijaté. 62 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 8 za, proti zdržali sa prijaté 69, pardon, 9 za, proti zdržali sa prijaté. A teraz finálne hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 47 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Takže teraz za legislatívne uznesenie otváram hlasovanie. Otvorené hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 43 za 6 proti 1 sa zdržal. A za rokovanie otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 39 za, 8 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. Je to dobrý výsledok. Ešte ideme na správu Beauty Coffer. Procedurálna otázka. Ohľadom kompromisu 56. Alde stiahli naše meno na kompromise. V poriadku, takže môžeme začať. Jeden za, proti. Dobre, jednotku overíme. Otváram hlasovanie. Ody, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 28 za 19 proti 1 sa zdržalo schválené. 15 za. Prijaté 16 za. Proti zdržali sa prijaté 17 za. Proti zdržali sa prijaté 18 za. Proti zdržali sa schválené 19 za. Proti zdržali sa prijaté 20 za. Proti zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa Overíme si to radšej 23. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 31, teda prijaté, 24 za. Proti zžali sa prijaté. Návrh, ak súhlasíte, od 25 až po 40 blokovo môžeme? Do 36, po 36, nie? Nemôžeme blokovo? Po 35 je tu niekto? Do 35 môže byť? Súhlasíte? Všetci? Dobre. Dobre, ideme. 25 za, proti, zdržali sa prijaté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 27 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa prijaté 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky 36. Kiuza. Zatváram. 26 za, 27 proti, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za, proti, zdrali sa schválené, 39 za, proti, Zdrali sa zamietnuté, 40 za, proti, zdrali sa schválené, kompromis 1 za, proti, schválené, 48 za, proti, Zdrali sa schválené, 51 za, proti, Zdrali sa prijaté, 52 za, proti, Zdržali sa. Overíme 52. Votazione aperta. Chiusa. Uzatváram. 29 za schválené, kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté. 65 za, proti zdržali sa prijaté. 11 za, proti zdržali sa kto je proti? Jedenácké. Zamietnuté. Overíme číslo 11, nech sa páči. Uzatváram. 24 za, 30 proti, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa prijaté 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť zamietnuté, zasa ale overíme radšej. 71 prvá časť. Uzatváram. 30 za, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Zdá sa mi to zamietnuté, ale overíme, nech sa páči. Druhá časť 97. Chiuso. Koniec. 31.22 schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 1.1.1 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 kompromis za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, proti zdržali sa prijatí. 126, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 10. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 140 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 143 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Nie? Dobre, budeme kontrolovať 22, roz, otvorené hlasovanie. Koniec hlasovania. 38 za prijaté trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14. Aha, tu sú dve štvorky, je to iné. Tak ešte 4 regi. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 167 za, proti, zdržali sa, prijatí. 177 za, proti, zdržali sa prijaté. 180 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 185 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 187 za, to je proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 196, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 197, niekto za, proti, zdržali sa prijatí. 198, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 199 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 19, za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme. Kompromis 19, overíme, takže otvorené hlasovanie. Kontrolujeme kompromis 19. Koniec hlasovania. 31 za, 19 proti, prijaté. 202, ktorý je za. Kompromis 20. Ja, ja, angličtine. 215 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti zdržali sa prijaté. 34 MV za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti zdržali sa prijaté. 224 za, proti zdržali sa prijaté. 29 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 23. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24. E, za, proti, zdržali sa prijaté. 242. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 244. Nie, kontrola 242. Koniec hlasovania. 25-28, takže zamietnuté. 244, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 246, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 25, za, proti, zdržali sa prijaté. 25 imko, za, proti, zdržali sa prijaté. 16, za, proti, zdržali sa prijaté. 258, 258, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kontrola? 258. 258 kontrolujeme. Koniec hlasovania. 32, 21, prijaté. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 27 za. Prosím. Pán Bidikofer. Hlasovali sme 257. Nehlasovali sme. To odpada. Dobre, pardon. Hm, dobre. Dobre. Teraz e, kompromis 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. 271, druhá časť, kto je za? Áno, 271, druhá časť, za, proti, zamietnuté. 27,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 281, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 283 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 284 za, proti, zdržali sa. E, myslím, že prijaté, ale overíme. 284 kontrola. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 34,17 prijaté. 286, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 287, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 287, druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 288 za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 289 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatý. 295, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 31, za, proti, zdržali sa prijatí. 22, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 26, dve časti, to je prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 301 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 302 za, proti, zdržali sa, prijaté. 303 za, proti, zdržali sa, prijaté. 304 za, proti, zdržali sa, prijaté. 300 nie. 304 304 skontrolujeme. Koniec hlasovania. 20, 34, zamietnuté. 306, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 307, 5 časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť, za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Štvrtá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Piatá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 32, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Jednotka, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 33. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 324. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 33. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 330. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 331, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 332, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 333, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 334 za, proti, zdržali sa prijaté. 335 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 34, 35 a 36, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 340, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté prijatá. 341, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 342, za, proti, zdržali sa prijaté. 343, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 344, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 345, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, kompromis 38, za, proti, zdržali sa, prijaté. 39, kompromis 39, za, proti, zdržali sa, prijaté. 352, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 353, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 40, za, proti, zdržali sa prijaté. 355 za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 358, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 42, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 359, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 364, dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 43, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 62, to je za, proti, zdržali sa prijatí. 369, za, proti, zdržali sa prijaté. 370 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 371 za, proti, zdržali sa prijaté Kontrolujeme. Chiusa. 20 a 32 respinto. 300. 20 eh, za, 30 eh, proti, takže zamietnuté. Eh, kto je za? Ja proti. Zdržali sa. Prijaté. 373 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 374 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 377, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 378 za, proti, zdržali sa, prijaté. 379, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 44, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Jednotka, MPO, hlasovanie po častiach. Druhá časť. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 384. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 385. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 387. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 45. E, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Štvorka za, proti, zdržali sa, prijaté. 392 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 399, to je za, to je proti, zdržal sa niekto prijaté. 402 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 406 za, proti, zdržali sa prijaté. 407 Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 48, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 49, to je za, proti, zdržali sa prijatý. 17, to je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 50, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 51, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 424, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 52, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 429 za, proti, zdržali sa, prijaté. 430 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 53, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 20 envy za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 54. Nie, pardon. 20 e, odpadla. 20 e, odpadá. Takže hlasovanie neplatí. E, kompromis 54. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 452 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. 453 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 55. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 19 za, proti, e, zdržali sa. Prijaté. 24 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 56. ALDE sa stiahlo z tohto kompromisu za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. Kompromis 56. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania. 41 za, 8 proti, traja sa zdržali, schválené. Kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 58 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 59, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 486 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 494 za, proti, zdržali sa prijatí. 495 za, proti, zdržali sa prijatí. 496 za, proti, zdržali sa prijatí. 497 za, pro, za proti, zdržali sa prijatí. 498 za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 499 za, proti, zdržali sa, prijatí. 500, to je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 61, za, to je proti, zdržal sa niekto, prijatí. 506, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 507, za, proti, zdržali sa, prijatí. 509, za, proti, zdržali sa, prijatý. E, záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Zatváram hlasovanie. 45 za, 5 proti, 5 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi a ideme na ďalšiu správu. kolegyne Valeán. Číslo 12. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 3. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 15 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 5 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 6 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 7 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 8 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 10 za, proti zdržali sa prijaté, číslo 1 za, proti zdržali sa schválené 11 za, schválené číslo 2 za, proti zdržali sa schválené finálne hlasovanie elektronicky. chiusa? Se le do niente, no? No. Votazione chiusa, scusatemi. Uzatváram hlasovanie 50 za, 1 proti, 3 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz správa Prody. Číslo 4 a 5 spolu. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za proti, šli sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Blokovo rozpočet 7, 8, 9 a 3, to je za, proti, zdržali sa schválené. Overíme tento blok. 7, 8, 9, 3 rozpočet. Uzatváram. 34 za, 18 proti, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. MV 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté 37 a 38 spolu za, proti zdržali sa prijaté 73, kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté rozpočet 13 za, proti zdržali sa prijaté 142 za, proti zdržali sa prijaté Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijaté. 42 za, proti zdržali sa prijaté. 43 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijaté. 44 za, proti zdržali sa prijaté. 45 za, proti zreli sa zamietnuté. 47 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté 60 za, proti, zdržali sa schválené, rozpočet 4 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté 67 za, proti, zdržali sa prijaté 71 za, proti, zdržali sa prijaté 72 za, proti, zdržali sa prijaté 74, bola to 72, 70 vypadla. O 70 sme nehlasovali, zo 71 sme išli priamo na 72, 74 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Teraz ideme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 49 za 1 proti 3 sa zdržali. Schválené. O návrhu legislatívneho uznesenia elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram. 50 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Lené o rokovaniach. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 49 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Schválené. Gratulujeme spravodajcovi. Ideme na správu. úskok. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti zdržali sa prijaté 24 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté 25 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté číslo 34 za, proti zdržali sa zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa, chválené, Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, chválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 49 za, proti, zdržali sa schválené, 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Overíme si to elektronicky. 51. Uzatváram. Overujeme 51. 31 za, 22 proti, schválené. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 51 za, 1 proti. Tak gratulujeme spravodajcovi. Ideme na ďalšiu správu. Správa Bernstein. Poznaniujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijatí. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Hlasujeme o kompromise 3. Končíme hlasovanie. 35 za, 17 proti, prijaté. sa návrh 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Trojka za, proti, zdržali sa, za, prijatý. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 4 a 50 sú to isté. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 53. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 54. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 55. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 56. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 70 za, proti, zdržali sa, prijatý. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kontrolujeme 72. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. 18 za 29 proti 4 sa zdržali zamietnutí. 73 za, proti, zdržali sa. Prepačte. 73 za, proti, zdržali sa, prijatí. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 76. Druhá časť. Za proti, zdržali sa zamietnutí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 10 a 84 spolu za, proti, zdržali sa, prijatí. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. 93 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Konečné hlasovanie. Hlasujeme teraz. Končí hlasovanie. Tridsaťštyri za, 15 proti, dvaja sa zdržali. Takže je to prijaté. A prechádzame na posledné hlasovanie dnešné dopoludnie. Posledné hlasovanie dnešné dopoludnie. Takže ešte sa chvíľku sústredme a potom kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, prepačte na čo som zabudla, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa, overujeme sedmičku. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. 30 za, 21 proti, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za. Chcete overiť? 14, dobre. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie.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 za, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci 50 za, proti zdržali sa prijaté 51 za, proti zdržali sa prijaté 52 za, proti zdržali sa prijatí 53 za, proti zdržali sa prijatí 54 za, proti zdržali sa prijatí kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatí 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 64 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa prijatí, 67 v dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Overujeme. Druhá časť 67. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. 36 za, 15 proti, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa, prijaté 71 za, proti, zdržali sa, prijaté 73 za, proti, zdržali sa, prijatí 74 73 bol zamietnutý, ale overíme, ak chcete. Končím hlasovanie. 11 za, 35 proti, 2 sa zdržali zamietnutí. Ďakujem. 74 v tých troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za. Overujeme druhú časť. Dobre. Druhá časť 74 teraz. Končím hlasovanie. 30 za, 20 proti Prijatý. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, prijatý. 79 za, proti, zdržali sa, prijatý. 80 za, proti, zdržali sa, prijatý zamietnutý 82 za, proti, zdržali sa prijatí 83 za, proti, zdržali sa prijatí 84 za, proti, zdržali sa prijatí 85 za, proti, zdržali sa za prijatí 86 za, proti, zdržali sa prijatí 87 za, proti, zdržali sa prijatý. 88 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutý 89 za, proti, zdržali sa prijatí 90 za, proti, zdržali sa prijatí 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasujeme na celej správe, nech sa páči teraz. Končím hlasovanie. 38 za 7 proti, 1 sa zdržal. Správa prijatá, blahoželáme. Skončili sme s hlasovaním. Ďakujem za spoluprácu. Aj dnes sme boli dosť rýchli. Ja vám želám ešte pekný zvyšok dňa. 5 minút máte na opustenie sály.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 se volete lasciamo cinque minuti dai riprendiamo i nostri lavori pokračujeme v práci Poprosím kolegov, tí, ktorí chcú opustiť sál, nech opustia a ostatní budeme pokračovať v bodoch programu. Ďakujem všetkým za pochopenie. Dávam slovo Marite Ulfskok k prvému bodu. Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisí oxidu uhličitého z námornej dopravy a zmena nariadenia. Chcela som počkať, aby všetci odišli, aby si mohla pokojne rozprávať. Poprosím kolegov, aby sa utišila. Marita Úskok, nech sa páči. Eh, eh, den... Ďakujem pekne, pani predsednička. E, viete, že medzinárodná námorná doprava e, predstavuje výnimku a síce má výnimku e, z cieľov emisí CO2, ktoré si stanovila Európska únia. Európska komisia prislúbila, že sa ešte vráti k tejto otázke. A teraz teda tento prísľub bol naplnený a bol predložený návrh nariadenia, ktoré sa týka monitorovania, nahlasovania a overovania emisí oxidu uhličitého z námornej dopravy. A je veľmi dobré, že Európska komisia teraz predložila tento návrh. A opatrenia, ktoré sú navrhované, e, sú nevyhnutné na to, aby skutočne ciele v oblasti emisí aj pre medzinárodnú námornú dopravu boli konkrétne stanovené a rýchle ako je len možné. Ide jednoducho o to, aby tu boli nástroje, ktoré vychádzajú z truhá, ktoré budú použité, tak aby ciele v oblasti emisí CO2 boli naplniteľné a naplnené. Ide predovšetkým o to, aby tieto emisie mali nejakú šancu, ak ale nebude medzinárodná dohoda, pokiaľ ide o e, zníženie emisí CO2 z námornej dopravy medzinárodnej, tak potom Európska komisia e, bude mať povinnosť predložiť legislatívny návrh, e, pokiaľ ide o CO2 emisie, najneskôr do roku 2015. V texte komisii sa objavuje, alebo je navrhnutý časový harmonogram, pokiaľ ide o e, nadobnutie účinnosti tohto e, nariadenia. Ja považujem tú lehotu za príliš dlhú. Ukázalo sa podľa mňa, že v súvislosti aj s tými klimatickými zmenami treba oveľa rýchlejšie reagovať aj summit o zmene klímy vo Varšave eh, jasne poukázal, že nemôžeme eh, sa vzdať našich ambicióznych eh, cieľov, pretože otázky klímy sú stále naliehavejšie. Európska komisia navrhuje, aby sme rybárske plavidlá, ktoré majú hrubú priestornosť nad 5000 tón, vylúčili, vybrali z tohto nariadenia. Ja nevidím žiadne dôvody, ktoré by hm, podporili tento návrh a preto si myslím, že by sme mali odstrániť túto výnimku. Okrem toho sa domnievam, že e, nariadením by sa mali presadzovať aj tie metódy určovania emisí, ktoré e, už boli prijaté a ktoré e, vedú k drastickému zníženiu emisí. Ide o to, že tie dotknuté plavidlá, ktorých sa to týka, tak tie musia práve dosahovať zníženie emisí je podľa mňa dobré, keď teraz komisia navrhuje, aby spôsob merania emisí bol voliteľný samotnými plavidlami, alebo teda tými loďami. Dá sa e, zvoliť medzi meraniami, meraniami prietokomermi, respektíve môžeme robiť priame merania emisí. Ďakujem pekne. Sí, grácia, Marita Úskok. Ďakujem, Marite Úskok. A teraz majú slovo tieňový spravodajca páni Sizel Jordán. Hvala lepa. sa <clears throat> eh, s poročevalkou. Ďakujem pekne. Súhlasím so spravodajkyňou, keď tvrdí, že časť zodpovednosti za znižovanie emisí má prebrať aj eh, doprava, či už eh, letecká, ale aj námorná doprava. Z dôvodu práve podielu emisí, ktoré sa zvyšujú v lodnej doprave. Ale priorita, ako už aj povedala spravodajkyňa, musí e, byť kladená na medzinárodnú dohodu a to musí byť e, odvetová sektorová dohoda. To je dôležité. Môžem povedať, že tento rok e, som vycestovala spolu s delegáciou parlamentu do Varšavy a tam sme sa stretli aj s predstaviteľmi IKAO, Síce sú to zastupcovia leteckej dopravy, leteckého sektora, ale v tejto oblasti každopádne IKAO veľa nepokročil. Už roky počúvame tie isté prísľuby. E, súhlasím so spravodajkyňou, že rok 2015 e, je veľmi dôležitý, pretože potom uvidíme, v akom rozsahu budú možné, bude možné príjmať globálne opatrenia, e, v akej miere, v akom rozsahu bude EÚ unilaterálne konať a potom si budeme musieť položiť otázku, ako ambiciozný vôbec môžeme byť. Z toho pohľadu sa mi zdá veľmi dôležité, aby sme v tejto chvíli dali jasný signál, ktorou cestou chceme ísť. Nemôžeme ale si nejak predbiehať. V mene našej skupiny e, by som sa chcela zasadiť za to, aby sme sa zasadili tu za jednoduchý, efektívny systém, ktorý e, nám pomôže dosiahnuť e, ten hlavný cieľ. Bez toho, aby sme tu zbytočne zvyšovali administratívnu záťaž tak ako aj v iných prípadoch, keď hovoríme o energetike, tak domnievam sa, že naše ciele musia byť jasné a nemôžu byť fragmentované, rozdrobené. To znamená, že sa musíme sústrediť na znižovanie emisí CO2. A veľká otázka je, ako môžeme ešte e, to podávanie správ alebo informácií rozšíriť aj na iné parametre v tejto prvej fáze v prípade, že by sme nedosiahli e, s tým súčasným podávaním informácií požadované ciele. Rozšírenie na nejaké iné e, spalované látky alebo plodiny, tak to by neviedlo tiež k našim cieľom. Ďakujem pekne, pán Johansson. Jag kommer liksom rapportören att hålla mitt, mina, mitt inlägg på svenska. Jag kan... E, ja by som sa chcel pripojiť k spravodajkyni, chcem tiež vystúpiť po švedsky. Hlavné body, ktoré načetla spravodajkyňa, podporujem do veľkej miery. Považujem za dôležité, aby sme v prípade emisí CO2 z, národ, e, teda z námornej dopravy medzinárodnej, aby, aby sme mohli teda ich znižovať, pretože oba aspekty zohrávajú úlohu aj v, medzinárodnej, v medzinárodných súvislostiach. Námorná doprava a námorná doprava takisto e, prístavy sú veľmi husto množstvo obsadené a sú teda aj samotné prístavy, je tam veľa populácie, vysoká populácia a preto potrebujeme aj veľmi rozumný systém v medzinárodnom meradle a musíme to dať do spojitosti so skutočnosťou, že aj iné emisie práve v týchto husto osídlených oblastiach sa dostávajú do popredia. Myslím si, že najlepšie by bolo zaviesť systém na úrovni IMO, Medzinárodnej námornej organizácie. Samozrejme, to bude ale veľmi náročné, pretože aj napriek tomu, že námorná doprava, doprava sa výrazným spôsobom podpisuje na emisiách, bude veľmi ťažké to presadiť e, práve aj Severné more je veľmi znečistené, aj Nemecku sa to týka naozaj priamo a preto treba tieto veci riešiť. E, okrem toho si myslím, že treba hovoriť aj o tom, ako systém funguje v praxi, pretože ide o otázku, ako e, je možné e, tento systém presadiť a ako zabezpečí akceptáciu aj na úrovni partnerov, pretože keď tu zvýšime administratívnu záťaž, tak potom naozaj nedosiahneme ten želaný výsledok a preto ide o to, aby sme tie praktické kroky spravili tak, aby systém fungoval. Považujem za dôležité, aby námorná doprava bola súčasťou systému znižovania emisí, pretože samozrejme chceme, aby to bolo pokiaľ možno čo najúžšie naviazané na IMO. Keď eh, ale uvažujeme nad podrobnosťami, ako by mal vyzerať ten systém, tak musíme eh, jednoducho eh, hovoriť o tom s dotknutými stranami, osobami, musíme formulovať jasné, jednoznačné cieľe, ale musíme hovoriť aj o tom, ako e, z pohľadu nášho výboru e, dokážeme zabezpečiť, že ten systém bude pokiaľ možno najlepšie realizovaný a myslím, že spolu so spravodajkyňou ešte budeme o tom hovoriť a potom neskôr prinesieme konkrétne návrhy. Ďakujem. Grácie. Ďakujem. Ďalší tieňovi nie sú prítomní. Pán kolega Ody teda môže vystúpiť. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja nie som špecialista k tejto téme, ale myslím, že musíme my, Európania, byť opatrní, nekomplikovať veci. Námorná doprava je tá, ktorá najmenej CO2 uvoľňuje, takže je to doprava, ktorá sa ešte bude rozvíjať a chceme navrhnúť celú sériu povinností pre námorné firmy, tak už teoreticky, teda prakticky už nemáme lode pod európskymi vlajkami, tak musíme byť veľmi opatrní s legislatívou. Konzultácia zainteresovaných eh, si myslí, že by sme mali využívať medzinárodné, národné, medzinárodné námorné organizácie. Možno v tejto medzinárodnej námornej organizácii by sme mali dosiahnuť dohodu, ktorá bude menej komplikovaná pre priemysel, pre dopravu a tak ďalej ak chceme navýšiť ešte byrokraciu, tak tu ja by som mal výhrady, aj pokiaľ ide o dlhodobé ciele. Súhlasím, že musíme bojovať proti emisiám CO2, ale v námornej doprave neviem, či je to ten dobrý spôsob ísť byrokraciou a dohľadom, keď je to doprava, ktorá e, nevylučuje CO2, neuvoľňuje alebo len veľmi málo. Ďakujem. Pán Vittorio Prodi. Ďakujem, pani predsednička. Vychádzam z mojej predstavy alebo myšlienky, že potrebujeme zjednodušiť postup a udelovanie práv emisných v tom momente, keď palivá, akékoľvek fosílne palivo je uvedené na trh a potom pri zdroji sa urobí e, táto daň alebo ten poplatok a to prispieje k jednoduchosti. Tento postup sa bude ľahšie e, aplikovať a vychádza z potreby, že akékoľvek využitie fasilných palív E, bude spadať pod tieto emisné práva. Ďakujem. Ak nie sú ďalší kolegovia, tak dám slovo predstaviteľovi Európskej komisie. <laughs> Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemný dobrý deň, dámy a páni. Predovšetkým v mene Európskej komisie by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú a konštruktívnu konstruktívny návrh stanoviska. Myslím si, že je to vždy užitočné, prispieva to do diskusie e, k tejto problematike nielen v parlamente, ale aj spolu e, s členskými štátmi na rade. Možno skôr, ako sa pustím do niektorých tém, ktoré načrtla pani spravodajkynia a tieňoví spravodajci, chcel by som objasniť, že hoci E, plavidlá emitujú asi 3 alebo 4 celkových emisí, alebo teda keď sa pozrieme iba na Európu, tak sú to 4 EU emisí. Mm, zdá sa, že to nie je veľa. Ale keď porovnáte emisie z lodí v porovnaní s emisiami z priemyslu, tak zistíte, že emisie, o ktorých tu hovoríme, 180 milión tón CO2 ročne, je viac ako napríklad cementárne, chemický priemysel alebo rafinerky. E, tie za rok vypušťajú menej. Čiže je to dosť zásadný zdroj emisí a tým pádom tento sektor je v tom špecifický, že existujú v podstate také ľahké víťazstva, by sa dalo povedať. E, všetky štúdie, ktoré sme spravili, ale aj kolegovia z IMO robili štúdie a tie svedčia o tom, že je možné prispieť významnou mierou k zniženiu emisí, že tu veľký potenciál jednoducho tým, že sa skvalitní energetická výkonnosť plavidiel, a mohlo by to ísť od 25 do 75 zníženie, čo je naozaj obrovské zníženie a veľká časť e, sa považuje dokonca za nákladovo efektívnu. To znamená, že potrebné investície sa splatia úsporami na palivo. A to som v žiadnom inom sektore nevidel, či už v dopravnom alebo priemyselnom, že sa dá dosiahnuť tak veľa za veľmi nízkych nákladov. Keď sa pozrieme na celkovú stratégiu, tak ako je uvedená v oznámení komisie na túto tému, ambícia v stredodobom horizonte je taká, že chceme naozaj znížiť tieto emisie. Môžu to byť opatrenia na základe trhových mechanizmov, ktoré úspešne sme uplatnili v iných sektoroch, alebo to môže byť tak, ako sa teraz o tom diskutuje na medzinárodnej úrovni, na základe noriem efektívnosti, využijúc tento obrovský potenciál redukcie zvýšením efektívnosti, čo je novinka relatívna začiatkom tohto roku to vyvstal zo správy IMO, kedy americkí partnery navrhli to, čo nazvali odstupňovaný prístup e, na riešenie zniženie emisí skleníkových plynov z plavidiel, to, čo nazývame MRV, monitoring, verifikácia e, a redukcia, to je prvý krok. E, potom stanovanie ukazovateľov efektívnosti lodí, to je druhá fáza. A potom treťou fázou je uh, stanovenie cieľov efektívnosti e, a môžu to byť aj dlhodobé trhové mechanizmy. E, tieto názory privítalo viacero členských štátov EIMO, nie len z západného sveta, tak povediac, ale Spočiatku mm, bola taká síce obozretná, ale pozitívna spätná väzba viacerých vlajkových eh, štátov ako Singapur, Panama, alebo aj také krajiny ako Čína prejavili záujem o diskusiu o opatreniach efektívnosti, pretože aj oni chápu, že každý môže z tom niečo získať, že tým, ak sa investuje do efektívnosti, tak sa ušetrí viac peňazí, ako musíte vlastne zainvestovať. Čiže to ziskové. Vzhľadom na tento nový medzinárodný vývoj komisia je presvedčená o tom, že na úrovni EÚ ako odozva na mandát, ktorý sme dostali v roku 2008 v rámci energetického klimatického balíka od vás od členských štátov, že máme predložiť opatrenia na zníženie emisí skleníkových plynov z, let- z námornej dopravy. Sme presvedčení o tom, že ten návrh je obozretný, začína s monitorovaním, nahlasovaním a overovaním, že to zohľadní aj novú medzinárodnú situáciu a že dáme viac času medzinárodnému spoločenstvu na to, aby sa dohodlo na opatreniach. Samozrejme, námorná doprava je medzinárodná, to je asi tá, ten naj medzinárodnejší sektor, aký existuje a samozrejme efektívnejšie riešiť problémy na medzinárodnej úrovni, ak sa to dá. Ale samozrejme, ak sa to dať nebude a súhlasíme alebo poznáme obavy spravodajky, nie, že nemôžeme čakať do nekonečna, že jednoducho raz sa musíme vrátiť k tejto veci a zaviesť konkrétne opatrenia znižovanie emisí aj na úrovni EÚ. Ale momentálne komisia presvedčená o tom, že možno by sme mali dať IMO trošku viac času, aby sa prediskutovali tieto nové myšlienky, ktoré môžu viesť zmysluplným, efektívnym výsledkom a tá lehota 2015 e, je možno trošku príliš ambiciozna v tomto ohľade. Keď sa zvažujeme ďalšie návrhy alebo názory, ktoré zazneli, je dôležité počiarknúť aj to, že jednou z hlavných myšlenkov tohto návrhu je mať veľmi racionálny prístup. Najnižšia možná miera byrokracie pre tento sektor, tým, že sa využijú dokumenty a techniky, ktoré už existujú v danom sektore. Uvediem jeden príklad môžete monitorovať emisie CO2 tým, že sa pozrite na svoje zápisy, záznamy o spotrebe paliva, ktoré lode evidujú. Sú to dokumenty, ktoré už teraz sú zákonné, povinné. Všetky lode majú e, takéto denníky, musia ich evidovať 5 rokov a tie zvýšené náklady na podávanie hlásení sú naozaj minimálne. Avšak keď sa zamyslíme nad nejakými modernejšími, sofistikovanejšími metódami e, stanovania emisí CO2, potom je pravda, že k tomu potrebujete konkrétne technické zariadenia na meranie CO2 priamo alebo mať veľmi presné merania spotreby paliva na plavidlách. To si vyžaduje investície v rozsahu asi 50 tisíc eur pre merače pretokomery alebo e, viac, keď chcete merať emisie priamo. Uh, Takisto by sme mali umožniť aj takéto veľmi jednoduché, nákladovo efektívne e, opatrenia, ktoré momentálne v danom priemysle sú. A čo sa týka rozsahu nášho návrhu, ten sa obmedzuje na tých veľkých emitentov, všetky pravidlá pod tých 5 tisíc tón hrubej priestornosti to je asi 5 celkových emisí CO2 a teda táto časť e, plavidel predstavuje asi 40-45 počtu všetkých plavidel, takže e, si myslíme, že je to primeraný taký bod, kde sa ohraničí rozsah pôsobnosti, ale samozrejme e, je to aj politickejšia otázka, kde sa dá argumentovať aj otázkou harmonizácie rozsahu skôr s medzinárodnými dohovormi. A tam naozaj sa môžete dopracovať k záveru, že 4 tisíc tón hrubá priestornosť by mohla byť druhá alternatíva. Čo sa týka rybárskych plavidiel, podľa nás, čo sa týka emisí CO2, to nie je nejaký zásadný problém, pretože v rámci súčasného návrhu komisie pokrývame 25 plavidiel z 10 či 11 tisíc a tieto plavidlá emitujú 0,6 celkových emisí CO2 flotily, čiže nie je to nejaká veľká zásadná čiastka. A navyše rybárske plavidlá tam je to náročnejšie, pretože na ne sa nevzťahuje smernica o e, kontrole e, v prístavoch. Ďakujem. Myslím, že som asi hovoril, zareagoval na tie hlavné veci. Ďakujeme za túto kompletnú informáciu. A teraz má možnosť odpovedať spravodajkyňa. Tak som fru Ďakujem pekne, pani predsednička. A Srdečná vďaka aj pani Jordan, pánovi Johansenovi a pánovi Prodimu za konštruktívne návrhy. Myslím, že naozaj to bude jednoduché dohodnúť sa v tejto veci. A myslím si, že e, môžeme spolu dosiahnuť pokrok v tejto veci. A na záver ešte možno poviem, že proces na úrovni IMEO je samozrejme tým nadradeným procesom, to plne podporujeme, samozrejme nemôžeme ľubovoľne dlho čakať, pretože môže sa ukázať nevyhnutným prijímať opatrenia už v tejto chvíli. A ukazuje sa veľmi jednoznačne, ako dramaticky emisie CO2 stúpajú, hlavne v prístavoch. Komisia povedala, že práve cementársky a chemický priemysel emitujú, alebo teda vypúšťajú obrovské množstva emisí CO2. Ale tie problémy sa objavujú nielen v jednotlivých častiach Európy, ale celosvetovo. A to sa nedá len tak e, zmiasť pod koverec. A ani more, kde končí nejaký život, alebo kde je to tak výrazne ovplyvnené, nemôže prežívať. Tie dopady sú obrovské, keď budeme príliš dlho čakať. A myslím si, že ten návrh je skutočne opatrný. Niektorí sa vyjadrili, že nemáme tak veľa plavidiel pod vlajkou Európskej únie a že tak veľa plavidel nebude touto právnou úpravou dotknutých. E, vieme, že mnohí ostatní, teda mnohí si si volia iné vlajky alebo plávajú lode pod inými vlajkami, alebo využívajú takisto aj vlastnú pracovnú silu, čiže rôznym spôsobom to obchádzajú. Chcem sa ešte raz poďakovať aj komisii e, za to, že objasnili, prečo rybárske pravidla nemajú spadať pod túto legislatívu, ale majú to byť len tie, ktorých e, priestornosť je nad 5000 tón. O tom budeme ešte ďalej diskutovať. Myslím si, že e, z pohľadu toho dopadu alebo vplyvu je to skutočne obmedzené je dobré, že môžeme konštatovať vysokú mieru pripravenosti a prijať nariadenie, ktoré bude skutočne v praxi fungovať. A tú nevyhnutnosť počiarkujú všetky zainteresované strany. Budeme musieť e, jednoducho tú iniciatívu spustiť a byť aktívni. O to ide pri tomto návrhu. Chceme vytvoriť systém, ktorý nám poskytne istý základ a dá nám možnosť s ambicioznými cieľmi napredovať ďalej v oblasti námornej dopravy a určite s ostatnými skupinami, ako aj so zástupcami komisie, budeme môcť diskutovať o jednotlivostiach. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Termín streda 4. december o 12. na pozmeňovacie návrhy. Ďalší bod programu zavádzanie palubného systému e-call. Je to nariadenie. Spravodajkňa je pani Joana Valeán. Ďakujem, pani predsednička. Toto nariadenie, ktoré sa týka typo, požiadavek na typové schválovanie, sprevádza rozhodnutie, ktoré sa týka použitia e, celoeurópskeho systému e-call. E, mala som možnosť už prezentovať tento systém na poslednej schôdzi Stanovisko, ktorým sa dnes zaoberáme, upravuje typové schváľovanie, požiadavky na typové schváľovanie, pokiaľ ide o použitie takéhoto systému e-call v automobilových vozidlách. Ja naozaj vítam tento návrh, nakoľko je to významný e, krok smerom k plnohodnotnému celoeurópskemu systému a nakoľko si myslím, že takýto systém e-call vo vozidlách môže výrazne prispieť k znižovaniu úmrtnosti alebo teda prípadov smrteľných na cestách a takisto aj znižovaniu závažnosti zranení na cestách. Ako spravodajkynia ja som plne podporujem tento návrh, ako aj tie kľúčové pozmeňujúce návrhy, ktoré objasňujú eh, niektoré podstatné veci, ako je definícia tretich strán a eh, takisto eh, niektoré systémy telemetrické. Budúce vozidlá budú na základe tohto nariadenia vybavené telematickými platformami, ktoré zlučujú technické komponenty, napríklad wireless e, komunikácia s presnými technológiami určenia miesta a napojenia na kontrolné a senzorové systémy vozidiel. Ja sa však domnievam, že dodatočné služby, ktoré sú poskytované spotrebiteľom, by mali byť riešené osobitne nastaveným nariadením o inteligentných systémov riadenia dopravy a platformách telematických. Nariadenie ICO, ktoré sa týka požiadavek na typové schvalovanie, by sa malo sústrediť len na e, núdzové služby, e, ktoré sú poskytované cez Európsku infraštruktúru 112. Zavedenie platformy otvoreného prístupu v tejto fázi môže viesť k legislatívnemu váku, pokiaľ ide o vlastníctvo a zodpovednosť, ako aj k dodatočným omeškaniam pri zabezpečení prevádzky e, systému e-call na základe 112. Komisia by mala e, navrhnúť najneskôr od roku 2014 e, nariadenie o službách pridanej hodnoty, ktoré by ďalej mohli priniesť nejaké výhody pre spotrebiteľov tí prví, ktorí už vytvorili nejaké koordinované systémy e-call, by naďalej mali mať možnosť eh, poskytovať eh, služby vysokej kvality pre spotrebiteľov. Eh, tie služby zo úrovne tretich strán, ktoré podporili systémy e-call, by mali mať možnosť spoluexistovať s, so systémom vychádzajúcim zo 112 teda týka sa to tých tretich strán, ktoré podporili takýto systém. Každopádne spotrebiteľ iba má možnosť zvoliť si ten či onen systém. Z tohto dôvodu a z dôvodu zabezpečenia rovnakého prístupu bez ohľadu na e, rozvoj trhu, respektíve pokrytia, systémy e-call, ktoré podporujú tretie strany, by mali, byť, e, mali mať možnosť koexistovať e, s takým systémom 112 za podmienky, že takýto systém e-call bude pre verejnosť vždy k dispozícii aspoň ako zálohová možnosť Zvyšok mojich pozmeňujúcich návrhov smeruje k objasneniu jednotlivých procesov a častí, ktoré tvoria systém vo vozidlách e-call. Preto som ja podrobne rozpracovala e, definície, ktoré sa týkajú volania, vybavenia technického, ako aj siete, ktorá slúži na prenos informácie, ako aj prijímateľov. Jedno, pôvodné definície nemali jasné rozdelenie medzi jednotlivými bodmi a teda položkami, preto som považovala za dôležité to doplniť. Pokiaľ ide o kompatibilitu e, so systémami Galileo a EGNOS, satelitnými systémami, domnievam sa, že výrobcovia aut by nemali byť nútení konať v súlade s tými požiadavkami na určenie pozície, bez toho, aby bola tá kompatibilita zabezpečená satelitov. Pokiaľ nie je dostatočná kompatibilita, tak by to nemala byť povinná požiadavka. Pokiaľ ide o časový harmonogram, tak automobilový priemysel potrebuje vedieť všetky požiadavky, ktoré e, diktuje, ktoré diktujú delegované akty a musia mať dostatočný nábehový čas na to, aby vytvorili a vyhodnotili systém. Preto navrhujem, aby e, toto nariadenie nadobudlo účinnosť v júni 2016. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za vašu prezentáciu aj za návrhy pozmeňovacích návrhov. A teraz má slovo pán Ivo Belet, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, my z EPP podporujeme hlavné aspekty tohto návrhu. Je to veľmi dobrá vec pre všetkých spotrebiteľov, pre všetkých vodičov vozidiel a pre všetkých ľudí, ktorí sú v autách. Niekoľko pripomienok, ktoré súvisia s tým, čo predložila, už, už povedala pani spravodajkyňa. Predovšetkým čo sa týka riešenia pre tretie strany, či sú to vhodnou alternatívou alebo nie, spravodajkyňa nastolila pozmenujúci návrh 7, v ktorom rozširuje definície e-call na iné ako na tie audiokanály 122 a na iné systémy, ktoré podporujú, teda my podporujeme tento prístup, podľa nás je zmysluplné aby sme mali zabezpečili v budúcnosti akúsi koexistenciu s povinným volaním na 112. Takže tu súhlasíme s pani spravodajkyňou. Ďalším prvkom pani predsednička je to, či máme tzv. zakomponované komponované systémy alebo systémy na základe mobilných telefónov. Vieme, že technológie mobilných telefónov môžu byť lacnejšie pre konečného spotrebiteľa, ale samozrejme E, telefóny sa môžu byť neaktívne alebo odpojené. Takže otázka znie, či to nie je akousi ďalšou zárukou. Ak by to boli ďalšie zabezpeky, tak by táto alternatíva bola priateľná, samozrejme za podmienky, že splní technické požiadavky. Od kolegov v IMKO a TRAN výboroch vieme, že tam spravodajcovia vyslovne vylúčujú takúto alternatívu, ale možno keď tu je niekto z komisie, možno by nám mohol pomôcť túto vec vysvetliť. To znamená technológie cez mobilné telefóny, či sú realizovateľnou alternatívou alebo nie. Tretia časť e, e, sa týka Galileo. Samozrejme, musí to byť plne k dispozícii a to s tým súhlasíme. Spravodajkyňa povedala, alebo vyriešila to tak, že tam vložila slovičko operational, čo je kľúčové. Samozrejme musí byť plne funkčný Galileo, ale predsa len potrebujeme ešte asi popracovať na príprave akéhosi prechodného obdobia, čo, čo sa udeje počas toho prechodného obdobia. Možno, že by sme mohli nájsť riešenie na také prechodné obdobie. A posledný, rovnako dôležitý bod, priatelia, je to, o čom hovorí spravodajkyňa platforma otvoreného prístupu Open Access Platform. To je dôležitá vec, ktorú je potrebné ešte stále vyriešiť. Vystáva tu otázka, že ako náhle je systém vo vozidlách. Samozrejme, všetci systém, aby to bolo čo najskôr, ale ako náhle už systém bude, bude možné ho meniť potom a zakomponovať do ňoho ďalšie telematické služby v budúcnosti. Opakujem, všetci sme za to, aby sa rýchlo zaviedol systém e-call, ale ak sa teraz dohodneme na tom, že to rýchlo nasadíme, bude potom neskôr možné otvoriť tento systém. Možno, že už bude tak či onak uzavretý tento systém. Takže je to palčivá otázka a chcem nám pripomenúť aj komisii to, čo sa uvádza v oceku preambule 9, kde sme explicitne povedali, že ten systém musí byť prístupný, bezplatný, nediskriminačný pre všetkých nezávislých operátorov na základe interoperabilných a otvorených platformiem, čo sa týka prístupu, to je všetko v poriadku, ale ako to môžeme skombinovať s rýchlým nasadením? Eh, a možno, že nasadzujeme teraz systém, ktorý je uzavretý. Takže, čo navrhuje komisia k E, preto, aby to, čo je v oceku preambule 9, sa zrealizovalo v strednom až dlhodobom horizonte. Môžeme očakávať od komisie, že predloží požiadavky na technickú špecifikáciu e, v blízkej budúcnosti. Tento aspekt je naozaj kľúčový e, predovšetkým, čo sa týka načasovania povinného zavedenia. Ak, tak ako pani spravodajkyňa navrhuje, zaviesť povinný e-call od júna 2016, budeme mať dosť času na to, aby sme vyriešili otázku prístupu? O prístupnosti tejto platformy. Takže to sú otázky e, na pani spravodajkyňu a na komisiu. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán kolega Prody, ktorý zastupuje aj tieňového spravodajcu SND. Ďakujem pani predsednička. Rád by som prečítal dokument, ktorý mi Mario Pirillo ma poprosil, aby som ho tu predniesol. Harmonizovaná realizácia na európskej úrovni služby e-call, ktorý bude on interoperabilný je v programe komisie od roku 2005 a predstavuje prioritnú akciu pre inteligentné dopravné systémy. Z dlhodobého hľadiska v konzultáciách komisia predložila v júni dve, dva legislatívne návrhy s cieľom zaviesť do systému Európskeho homologizačného systému povinnosť inštalovať do roku 2015 systém <coughs> e-call, palubný systém. Zdieľam návrh komisie, pretože chce zabezpečiť adekvátne riadenie núdzových volaní a rýchleho zásahu aplikáciou tých zlatých princípov. Na tento cieľ je potrebné, aby systém e-call bol integrovaný vo vozidle, aby tá služba bola dôveryhodná, disponibilná pre všetkých, aby e, tieto systémy kvôli zabudnutiu neostali neaktivované. Pokiaľ ide o životnosť vozidla, tento systém e-call sa musí funkčne pravidelne testovať. Zdieľam so spravodajkyňou potrebu vyhodnotenia zo strany komisie mm, legislatívneho návrhu do konca roku 2014 na úpravu platformy eCall. Keďže ide o platformu, ktorá poskytuje verejnú naliehavú službu, je potrebný voľný prístup a zároveň zabezpečiť ochranu osobných údajov. Som za možnosť, že by e-call mohol byť doplňovaný aj inými službami, ale predovšetkým treba zabezpečiť plný prístup a aby e, systém naliehavých volaní bol, e, bolo možné kontrolovať, evidovať, udržiavať a tak ďalej. Táto technológia je naozaj veľmi pozitívna a je naliehavé ju uviezť do praxi, pretože čas, ktorý ušetríme pri zásahu na mieste nehody, tak tento čas môže byť rozhodujúci na záchranu ľudského života. alebo na zabraneniu vážnych zdravotných e, dôsledkov. Našťastie Galileo e, je pokrokom v porovnaní s GPS, ale myslím si, že práve by sa mali využiť spolu a to vylepší kapacitu a presnosť lokalizácie to je veľmi dôležité a hlavne to, aby tam boli tachometre, a napojenie na, telefona, na telefonát a hlavne, aby boli aj informácie o vážnosti nehody. To sú dôležité údaje, rovnako ako údaje o znížení rýchlosti ako aj o dostredivých komponentoch, ktoré nám dajú informáciu o eventuálnom prevrátení vozidla. To všetko sú informácie, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi dôležité v prípade nehod. Ďakujem. Pán Tošenovský má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja ako tieňový spravodajca za ECR by som podporil túto správu aj s pozmeňovacími návrhmi spravodajkne. Sú veľmi rozumné. Tie informácie, ktoré som získal, záchranné systémy na tej príjmovej stránke sa na tento systém pripravujú a na takej technologickej úrovni, že by mohli tieto systémy zvládnuť tento postup. Z mojich skúseností z oblasti záchranných systémov a núdzového volania, tak čo vnímam ako dôležité, a pani spravodajkyňa to zdôraznila, možno väčší čas na testovaciu prevádzku nábehu celého veľmi zložitého systému, lebo zároveň budú nabiehať aj systémy Galileo a satelitné platformy budú uvedzané do praxe. To je veľmi dôležité. Tento dôležitý a životne dôležitý systém teda potrebuje časový priestor. Som presvedčený, že potrebujeme oddelené skupiny jednak toho základného volania aj kolou technického volania, ktoré vidíme a do budúcnosti to, čo hovoril kolega Prody, uvidíme, čo ešte, aké sú ďalšie možnosti, pretože ten technologický pokrok ide vpred. aby som podporil to dlhšie spúšťacie obdobie. Je to aj to dopracovanie všetkých právnych aspektov, ktoré s tým súvisia. V prípade naliavých volaní, núdzových volaní je práve otázkou právneho podkladu. Ak sa preruší signál, ak je signál nedostatočný, kto nesie zodpovednosť? či bola dostatok dokumentácie, či to bolo dostatočne zdokumentované a či príjmacia strana sa správala podľa platných pravidiel. Táto správa je veľmi dôležitá a som pripravený maximálne napomôcť, aby sme čo odhadli čo najlepší priebeh a nábeh systému, pretože od toho sa bude odvíjať aj dôvera spotrebiteľov v tento systém akékoľvek chyby by tento systém veľmi rýchlo degradovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán kolega Ody má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Len jedna otázka na komisiu. Sú to obavy od konštruktérov. Veľa už týchto e, prístrojov vo vozidlách má veľa výrobcov a chcú navrhnúť klientom túto službu, ale ak výrobcovia majú vo svojom priemyselnom postupe, majú tieto, tieto prístroje e, vyššej technologickej úrovne, či ich môžu uchovať bez zmeny toho priemyselného postupu. To je ich obava, pretože Nemali by sme nejakým spôsobom ohrozovať tých dobrých predných výrobcov, ktorí už tieto zariadenia začlenili do svojich vozidiel. Áno, pani Unterstaller zastupuje komisiu. Obrátili sa na vás viacerí kolegovia, pán Belet a Ody. Mohli by ste odpovedať na ich poznámky či otázky? Thank you. Ďakujem pekne. Komisia by sa chcela poďakovať výboru ITRE za návrh stanoviska k návrhu nariadenia o homologizácii nasadenia systémov e-call do vozidiel. Vítame predovšetkým stanoviska spravodajkyne v tom zmysle, že nariadenie e-call by sa malo zameriavať na núdzové volania, núdzové služby, ktoré sa ponúkajú cez infraštruktúru Európsku 122 a že to musí byť na otvorenej platforme v tejto fáze, čo by, ak by to bolo na otvorenej platforme, tak by to viedlo k právnemu váku ohľadom zodpovednosti a viedlo by to k odkladu z e, funkčenia systému núdzových volaní 122 e, za členenie interoperabilnej telemetrickej platformy v zozname priorit Smernice si však vyžiada revíziu tejto smernice, čo znamená, že apríl 2014 ako lehotá sa s tým stane nereálnou. Takisto je pochybné, do akej miery špecifikácie pre takúto platformu môžu štát poskytnúť, keďže proces si vyžiada na významnú prácu v oblasti normalizácie. Čo sa týka definícií, komisia víta snahu objasniť text, ale mali by sme si dať pozor, keď sa chceme odkloniť od existujúcich definícií, ktoré sú v uplatniteľných normách alebo v delegovanom nariadení 305 z roku 2013, ktoré poskytuje harmonizované ustanovenia pre e-call. Galileo a EGNOS. Tie prvé služby budú k dispozícii už v roku 2014 a už teraz existuje možnosť testovať kompatibilitu s Galileom, z e, GNS e, čipov a príjimačov v testovacom centre. Navyše multikonštelačné čipy sa stávajú normou a, a prinášajú stále lepšie výsledky alebo výkony, väčšie služby. Komisia má určité obavy ohľadom navrhovanej zmeny 5, pozmeňujúce na 5 a 18, pretože e, ten systém je nevysledovateľný a nie je možné ho stále sledovať. To je kľúčovo dôležité, ak chceme zachovať pravidla ochrany osobných údajov a súkromia. E, máme otázku, na, bola tu otázka na mobilné zariadenia. E, návrh ako taký nevylučuje použitie mobilných zariadení ale chceli by sme pripomenúť, že systém musí byť homologizovaný patričným technickým orgánom a to si vyvoláva viacero otázok v kontexte použitia mobilných zariadení. Pre všetkým sa musí zabezpečiť to, aby to mobilné zariadenie bolo v aute. To vyvoláva otázky, či tu zariadenie bude dostatočne odolné voči nárazom v prípade e, vážnych e, havárií, pretože tam sú veľké, veľké sily, ktoré pôsobia. Takisto, e, či to mobilné zariadenie bude vždy dostatočne nabité, vždy funkčné. A takisto je potrebné zabezpečiť, aby technické služby mohli e, kontrolovať a e, osvedčiť, homologizovať takéto zariadenie, keďže nie je súčasťou, zabudovanou súčasťou vozidla. Otázke existujúcich systémov, ktoré už sú k dispozícii a ktoré už sú zabudované v autách viacerých výrobcov požiadavky e, zakomponovať možnosť e, volania dvojky sa týka nových vozidiel, čiže nebudú sa robiť zmeny existujúcich už typov schválených vozidiel, kde sú zabudované takéto zariadenia, ale výrobcovia motorových vozidiel samozrejme budú musieť splniť tu požiadavky, zabudovať takéto zariadenie pri dizajne nových vozidiel a samozrejme to bude prinášať predstavovať minimálne náklady. Ďakujem. Grazie. E- ďakujem. Pani Valean, na záver rozpravy, nech sa páči. Well, uh, thank you all. Ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky a všeobecnú podporu mojej správy aj pozmeňujúcich návrhov. Ja myslím si, že hlavné veci sme prediskutovali, za čo ďakujem. To znamená, že všetci sme sa dozvedeli, aké sú tie hlavné veci, o ktoré ide v tomto nariadení. Napríklad, čo sa týka podporovaných technológií, rada to podporím, ale musíme pripustiť, že ak nechceme exaktne lokalizovať cez mobilný telefón, pretože už pre smartfóny je požiadavka, aby bolo možné e, e, uviesť alebo zistiť lokalitu e, a lokalizovať telefón v prípade núdzového volania na 122. Čiže bolo by dobre, aby sme mali takéto jednotný postup v konečnom dôsledku, aby sa to vzťahovalo ako na smartfóny, tak aj na podpornú technológiu vo vozidlách. Čo sa týka platformy s otvoreným prístupom, Viem, že budúcnosť ide tým smerom a viem, že pre konektivitu vozidiel to bude obrovská novinka do budúcna, aj podnikateľský model. Nové technológie vždy sú prínosné pre všetkých. Takže myslím si, že k tomu dôjde a je potrebné, aby sme to podporili. Na druhej strane, ako som povedala, a komisia mi to len potvrdila, sú tu všetky tie problémy ohľadom zodpovednosti, ochrany údajov. Takže ak do tohto nariadenia uvedieme pojem Open Access Platform, tak to vytvorí, vyvolá množstvo komplikácií a možno to časovo zdrží niečo, čo má byť iba platformou pre núdzové volania. som si istá, že výrobcovia vozidiel, prevádzkovateľia Telekom, e, všetci už na tom pracujú a uvedomujú si, že táto platforma sa použije aj pre iné ďalšie služby. Takže myslím si, že jednoducho to bude prirodzený vývoj a že sa na to pripravia. Ale pravidlá, a či táto platforma má byť otvorená alebo nie, a kedy, ako, za akých podmienok, kto je za čo zodpovedný, kto bude kto bude tie údaje spravovať a kto ich bude spracúvať. Samozrejme, o tom je potrebné diskutovať a o tom sa diskutuje v rámci iného nariadenia. Ak komisia má pocit, že je priskoro, že apríl 2014 je priskorý termín, súhlasím, no problémom je to, že predstavitelia priemyslu také niečo žiadajú a množstvo ľudí má záujem, ako som už povedala, z rôznych sektorov má záujem o objasnenie toho, ako by mala takáto otvorená platforma fungovať, aby sa mohli pripraviť aby si mohli pripraviť nové podnikateľské modely. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia a netrpezlivo očakávam ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem kolegyni Valiana aj všetkým diskutujúcim. Termín na pozmeňovacie návrhy 5. december o 12. hodine, teda budúci týždeň. Ďakujem všetkým. Posledný bod programu. Výsledky prebiehajúcich e, trojstranných rokovaní Ako prvý je pán kolega Tošenovský. To sú tie dopravné eh, siete a hlasovali sme aj o tom, nech sa páči dnes ráno. Ďakujem. Už sme naozaj dnes hlasovali o širokopásvomom internete. internete. Ten trialog, ktorý prebieha dnešné hlasovanie, uzavrelo Celú tú dobu dlho sa o tomto materiáli diskutovalo, skoro dva roky. Zmenili sa vstupné podmienky, trialog prebehol, bol veľmi náročný. Ten posledný bol veľmi náročný, celá diskusia sa ním uzavrela. Trval od 7. večera skoro do polnoci. Veľmi oceňujem spoluprácu tieňových spravodajcov pani Trautmann, pána Hekmarka, Krojcmana, Andersda, teda ďalší. Ďaká tomu, že pani Trautmann a pán Hekmark vydržali tých 5 hodín obrovského vypetia pri trialógu, tak sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s radou a komisiou. Máme aj písomné potvrdenie z rady že rada tento návrh prijala. Vďaka veľmi dobrej spolupráci a vďaka pomoci pracovníkov výboru profesných aj právnych služieb riešil sa veľmi zložitý právny problém, ako vyriešiť niektoré ustanovenia. Je to sedemročný proces Ďakujem, že sa nám to po mnohých mesiacoch podarilo a tento materiál môžeme postúpiť na plenárku. Neviem, či to bude január alebo február. Pomohla veľmi dobrá spolupráca s komisiou a aj s litovským predsedníctvom. Ono sa veľmi zaslúžilo o to, že sa našli riešenia v nie veľmi jasných pozíciách. Trialógy skončili, materiál sa prerokoval a dnešným hlasovaním sme prácu uzavreli vo výbore ITRE. Ešte raz ďakujem všetkým aj spolupracovníkom, ktorí skutočne vykonali a pracovali niekoľko veľké množstvo hodín. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Výbor vám ako spravodajcovi samozrejme tiež ďakuje a že teda úspešne sa táto téma končí. A teraz Marita Úvskok. Tak, fru ordförande. Eh, jag har inget slutresultat att redovisa än. Eh, jag vill berätta... Konečný výsledok eh, by som chcela tak stručne zhrnúť tom v prvom trialógu a síce 27. novembra, čiže ešte tento týždeň. A litovské predsedníctvo samozrejme bolo prítomné. A v rámci tohto prvého trilógu sme sa sústredili na články 1 a 9, kde ide o e-identifikáciu a články 1 až 19, ktoré sme tiež riešili, tak tam ide o tieto dôveryhodné služby. Táto agenda alebo tento spis, ten nás sprevádza už naozaj dlhú dobu. Je to jeden z najväčších projektov a je jednoducho o to pokúsiť sa o to, aby systémy, ktoré boli vyvinuté na úrovni jednotlivých členských štátov, boli zlúčené a zosúladené, pretože každý členský štát eh, si vytvoril vlastný systém a teraz by mali byť nejakým spôsobom zjednotené, pretože v opačnom prípade nebudú interoperabilné. A chceli sme takýmto spôsobom zabezpečiť, eh, že transakcie cez internet budú bezpečnejšie Môže ísť napríklad o to, že príde k výmene medzi e, jednotlivými európskymi orgánmi, úradmi alebo inštitúciami. Môže sa to týkať naozaj rozmanitých vecí, e, zmeny odpisu alebo názvu, alebo takisto prihlášky na nejakú vysokú školu. Ale všetky tieto veci by mali smerovať aj k podpore obchodu a preto je nevyhnutné, aby tam bola vysoká miera bezpečnosti, aby existoval systém elektronickej identifikácie, aby e, to umožnilo vzájomné pochopenie a dohodu a aby to pokiaľ možno viedlo k najväčšej možnej miere bezpečnosti. A to je vlastne ten kontext zavedenia takýchto nových technológií a nového technologického sveta, v ktorom v súčasnosti žijeme. E, ďalší trilóg je naplánovaný na 16. decembra a myslím si, že ešte budeme potrebovať dodatočný termín, pretože celé je to všetko len nie jednoduché pre radu. A rada nie je úplne na našej strane. Nemáme jednotné stanovisko, ale myslím si, že nájdeme riešenie. Máme veľmi nabitý časový program, pretože keď eh, to chceme schváliť ešte všetko v rámci tohto funkčného obdobia, tak potom do polovice februára musíme ukončiť rokovania, tak aby sme mohli o tom v apríli hlasovať. To je každopádne môj cieľ ako spravodajkyne, aby sme to dokázali. Litovské predsedníctvo je veľmi nápomocné a samozrejme aj komisia. A už pri prvom trilógu sme sa vyjadrili, že aj grécké predsedníctvo by nám malo pomôcť, aby sme potom na začiatku budúceho roku dokázali tú štafetu prevziať. Pretože trilóg počas litovského predsedníctva bude samozrejme pokračovať, potom bude nadviazaný na tento trilóg a dúfame, že ten prechod bude pokiaľ možno hladký. Ide o veľmi dôležitú právnu úpravu a ja dúfam, že naozaj sa nám podarí ešte v tomto funkčnom období presadiť. Ale ten prvý trilog sme dobre absolvovali. Ďakujem. Grazie, Melita Účko. Ďakujem, pani Julskok. Dúfajme, že všetci vás podporíme v tom, aby táto téma skončila v tomto volebnom období. Ďakujeme a želám veľa úspechov v práci, tak končíme na teraz a o 15. pokračujeme v dôležitom vypočutí o opatreniach jednotného európskou trhu elektronickými komunikáciami.